Good morning, everybody. Prajem všetkým dobré ráno, vážení kolegovia, ctení navštevníci, prosím, zaujímite miesta v sále. Otvárame druhý deň zasadania nášho výboru. A hneď na začiatku mi dovolte oznámiť určité zmeny v rámci programu. Bod 16, Šenhárová správa, dnes sa o nej hlasuje popoludní. hej, je to bod 16. Týka sa to konkrétne živočíšnych vedľajších produktov. Je tu ešte návrh, ktorý predložil pán Krame a Gerber vlastne aj včera sa o tom diskutovalo. Je to návrh, ktorý bude predmetom hlasovania po tom, čo preberieme bod 17, je všetky správy. Myslím, je to dosť kontroletná záležitosť, ktorá sa týka komitológie v súvislosti so žiarovkami. Máme tu dnes pomerne veľkú skupinu návštevníkov. Naša kolegyňa pani Dagmar Garant, ich má na starosti, ak dovolíte. Dovolte mi ešte oznámiť, že je možné, že z Nemecka sem v priebehu dňa príde nejaký televízny štáb. Zrejme sa to bude konať počas e, tej časti rokovania, kedy budeme hovoriť o návrhu týkajúcom sa žiaroviek. Dovolte mi prosím... Á, nechcete to. Mhm. Dáme hlasovať o tom. Dobre, hneď na začiatku. Fajn. Ešte by dovolte oznámiť, Máme tu jedného úplne nového člena medzi nami, Marcela Grálzu, pracovníčka z Českej republiky na pozícii sekretariátu. Poprosíme ju, aby sa postavili. Takže postavila sa kolegyňa. Ďakujeme. A posledný oznam. Dal som rozdať určité materiály o pásme Gazy. Minulý týždeň som sa stretol s ministrom zahraničia z Egypta. E, žiadal určitú podporu v oblasti humanitárnej pomoci a tak e, som mu slúbil, že všetky informácie, ktoré od nich dostanem, budem vlastne potom ďalej distribuovať medzi členmi nášho výboru. To je k tejto téme všetko. Dovolte mi teraz prejsť na bod programu Číslo 10 týka sa to elektromagnetického pola, konkrétne zdravotné problémy spájane s výskytom elektromagnetických polí. Frederick Rees, spravodajkyňa. Neviem, či môžeme hlasovať? Nemôžeme rovno, takže hneď dávam slovo pani kolegyne. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ale dovolte len takú minútku, pán predseda. Ďakujem kolegom za záujem o túto tému. Skutočne boli e, veľmi cenné vstupy, ktoré boli vyjadrené. Ja samozrejme chcem zachovať ten materiál vyvážený. Je to v záujme zdravia občanov a aj zdravíme záujme životného prostredia. Chcem povedať, že všetky pozmeňovacie návrhy v odseku 1 sú veľmi významné a týka sa to náročnejších limitov na vývoz. Takže vyjadrili sme nakoniec aj v plenárke v septembri 2008 a ja som vtedy vyjadril svoj názor, a to nie tak dávno. Spravil som takéto, som aj s kolegyňou Frajera som pracovala na tomto a odoznela pomerne jednohlasná podpora. Napríklad pani ale, takže to, čo bolo pomerne jednoznačne prijaté v septembri, myslím, bude mať podporu aj teraz. Vieme, že hovoríme o 40-etných voltmetroch a niektoré regióny alebo krajiny požadujú možno aj prísnejšie kritéria. 15. marca e, sa má prejsť na 12 V metód. Ale samozrejme, že to súvisí aj eh, s prístupom ku patričným informáciám, ale viac sa dozvieme 15. marca. Ďakujeme pekne. Tak teda z tieňových spravodajcov sa nehlási nik, tak prejdeme k otázkam týkajúcim sa hlasovania. A pardon, prepačte, hovorí pán predseda. Predsa len si želá prehovoriť. Pán predseda, chcem vás len upozorniť, že e, ústny pozniúci návrh 27, e, e, ten pozniúci návrh pani Berger, je v konečnom odseku a sa, tam pridali slova courts in industry and authorities, takže chyba tam slovo and a ja myslím, že e, to um, bola uh, chyba, uh, ktorú sme predtým nevedeli opraviť, len aby ste to vedeli. Ďakujem veľmi pekne. To bola vlastne moja povinnosť, aby som na to poukázal, preto vám ďakujem, že ste na to upozornili vy. Musíme začať teda pozmeňujúcimi návrhmi. Začíname bodom 14, takže budeme hlasovať. Pán, pán Nistalerovi, 14, kto je za? proti. Skontrolujeme elektronicky. Nech sa páči, hlasujeme. Končíme hlasovanie. 19 za, 21 proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 15, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme ešte raz pozmeňovací návrh 15 elektronicky. Nech sa páči, hlasujeme. Končíme hlasovanie. 25 za, 19 proti. No, takže v poriadku. Prijaté. Ďalej pokračujeme 16. Tento synod, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 17, Adamo a ďalší, kto je za. A takže padá Pokračujeme 18. Luka Cisler, Begen Adamov. Hlasujeme po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme. Nech sa páči. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 12 proti. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 19. Synod, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Nech sa páči, začíname hlasovať. Pozmeňujúci návrh 20. Končíme hlasovanie. 32 za, 10 proti, jasné, schválené. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 23. Hlasujeme po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 24. Ayala Sander. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Je to pozmeňujúci návrh 25. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. 15 za, 31 proti. Zamietnuté. 27. Ústny pozmeňovací návrh. Ako to vidíte vo svojich materiáloch s určitými malými zmenami. Kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. A, dobre, skontrolujeme to 27 elektronicky. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. 12 za, 32 proti. Jednoznačne zamietnuté. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmienujúci za návrh 30. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 26, pardon, ale áno, predsa, dali sme to sem. Takže 26, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 29, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 a Sender kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa Schválené. Ďalej to vypadáva 36. Pán Peterle, kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. 37. Synod, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 38. Roz... Po častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 39. Zas po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Podmienujúci návrh 40. Kto je za? Proti? skontrolujeme elektronicky. 40. Pán Adamu Lukas Isler Began. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. 33 za, 4, 14 proti, čiže prijaté. 41. Ayala Sender. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 42. Kto je za? proti, zdržali sa schva- pardon, pardon, zamietnuté jednoznačne. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. 44, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 45, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46, kto je za, proti, Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. 46. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. 33 za. No. 23-23. Takže zamietnuté. 47. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválené úvodné ustanovanie. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Trojka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky, pozmienujete návrh 6, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 22 za, 23 proti, zamietnuté. Štvorka, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Peťka, kto je za? Proti, skontrolujeme elektronicky. E, Pozmite návrh 5, Günther Synod. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 za, 15 proti, jednoznačne prijaté. Pozmite návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Osmička. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Desiatka. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie 37 za, 10 proti, prijaté. Ďalej, pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Celková je návrh správy. Budeme hlasovať. Začíname hlasovať teraz. Končím hlasovanie. 43 za, 1 proti, nik sa nezdržal. Prijaté. Blahoželám pani Frederike Ries. Takže, nech sa páči, faktická poznámka, pán kolega. Ďakujem. Prepačte, pán predseda. Ja by som bol rád, keby sme mohli, pán predseda, teraz hlasovať o, mojom, o mojej správe o rybárstve, pretože mám delegáciu, eh, kde ide o duševné zdravie. Táto delegácia už prišla. Je to veľmi krátke a bol by som rád, keby kolegovia so mnou súhlasili, aby sa to mohlo eh, posunúť dopredu sú to len, je to len niekoľko málo bodov, pokiaľ by to bolo možné presunúť. okay. Are there here any... V poriadku, sú výhrady voči takémuto posunutiu programu? Súhlasí každý Takže ďakujem. I bude to trvať len sekundu ja musím povedať, že na takéto individuálne plány a termíny v, v to vo výbore by sme nemali brať ohľad a nemali by sme od tohto princípu teraz sa odchylovať. To je moja poznámka. Dobre, ak je tu výhrada, tak to nepovolím. Tak ako? Výnimočne, teda Aký je, aké je tam číslo? 18. Takže 18. Bod 18. Spravodajca pán Musakio. Pripravíme si hlasovacie zoznamy. Predpokladám, že spravodajca nebude chcieť žiadať slovo. Prepačte, hovorí pán predseda. Čiže začneme hlasovať. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? zdržali sa, skontrolujeme elektronicky. Štvorka, hlasujeme. Končím hlasovanie. 35 za, 10 proti. Jasné, prijaté. Máme tu identické. 8 a 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Opäť skontrolujeme elektronickým hlasovaním. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. 22 za, 24 proti. Zamietnuté. Ďalšie vypadáva, takže 5. Spravodajca je za. Kto je proti? Zdržali sa. Schválené 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené 12. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Jednotka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže celkové hlasujeme elektronicky o celom dokumente. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. 45 za, 2 hlasy proti, 1 sa zdržal. Blahoželám pánovi spravodajcovi Musakiovi. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Pokračujeme bodom 11, Pravodaj, kniha pani Lukas. Rada by, rád by som ju poprosil, či môžeme vlastne priamo začať hlasovaním. Takže ďakujem za porozumenie. Pozriem sa na zoznam. Aha. Tlmočníci nemajú zoznam hlasovací k tejto téme. Ale už sme ho dostali. Začnem kompromisom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis. a no, konsolidované. Znenie 4, kto je za? Proti. Skontrolujeme elektronickým hlasovaním. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 4. Začíname hlasovať. Kontrolujeme konsolidované znenie pozmeňujúceho návrhu 4. Končím hlasovanie. 35 za, 8 proti, jednoznačne schválené. Kompromis číslo 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Konsolidovaná 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Zdrž... Proti. Zdržali sa. Prijaté konsolidovaný návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Konsolidovaná desiatka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 12. Kto je za? Proti? zžali sa prijaté. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 15 a 16. Hlasujeme o nich spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Začínam. Začíname hlasovať. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 18. Každý hlasoval. Končím hlasovanie. 35 za, 9 proti, 1, 1 sa zdržal, prijaté. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Konsolidovaná 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté a kontrolujeme. 22. Kontrolujeme elektronicky 22. Kon, končíme hlasovanie. 36 za, 11 proti, nikto sa nezdržal, prijaté. Konsolidovaná 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Konsolidovaná 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. 25. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 26. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Takže. Teraz prejdeme ku pozmeňujúcemu návrhu 12. Pani Lukas, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 102. Kto je za? proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie, kontrolujeme 102. Končím hlasovanie. 32 za, 12 proti, prijaté je to. Bola 96 prijatá? Pýta sa pán predsedajúci. Mhm, dobre, tak pokračujeme 14. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 104. Kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz mi dovolte opäť preskočiť na 19. Pani Lukas, kto je... Pardon, sú tam hlasy, že má ísť 17. Ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Pozmeňujúci návrh 17. Pani Lukas. Kto je za? Proti? držali sa? Prijaté. Teraz mi opäť dovolte skočiť na 18. Pani Lukas, kto je za? Á, takže 19. Pardon, ospravedlňuje sa pán predsedajúci. 19 od pani Lukas, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Počas prvej hodiny práce toľko chyb som urobil, takže prepáčte. Ďalší padá, tento ďalší bol stiahnutý. Tá 20. Čiže ideme na 24. na spodku strany. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže pozmeňujúci návrh 25, to je na ďalšej strane. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz dovolte, budeme hlasovať na spodku tej istej strany INTA 8. Kto je za? U mňa je to na tej istej strane úplne na spodku. INTA 8. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Sto tridsať šestka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz si skontrolujeme 139. Teraz takto. Ideme na 140. Pani Liotard, hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Vrátime sa teraz ku 139. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 142. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 141. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Na ďalšej strane 151 celkom hore. Nemáme tu indikácie, že by to mohlo neprejsť, takže 151 hlasujeme. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Ak sa nemýlim, myslím, že článok 6 a pozmeňujúci návrh 34 a faktická poznámka. Prepačte, podstate myslím, že tá 151 nemala prejsť, pretože keď sa pozrieme, ako to vyzeralo na predchádzajúcej strane, tak by to malo takto vyplývať. Víkman, Oleždor a tak ďalej. To vlastne patrilo do toho istého balíka, to bol ten kompromis 16, nie? poriadku, ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Nemám tu nič naznačené vo svojich materiáloch, ale hovoríte o 151 teraz. Dobre, hlasovali sme, ale neprešlo. Dobre. Keďže tam nebola žiadna indikácia, tak sme hlasovali. Ale v poriadku, máte pravdu. Dovolte mi teraz presunúť sa na článok 6 pozmienujúci návrh 34 od pani Lukas. Ešte nám 158 chýba, pán predsedajúci. 158. Tam sa hovorí o tej kompatibilite. 100. Je to článok 5, odsek 1. Aha, áno, ak to tu mám poriadku v týchto mojich materiáloch, tak sa hovorí, že sú tu dva identické, 157, 158. A toto padá, ak sa príjme kompromis 16. Ak sa nemýlim. Čiže spravdajca súhlasí. Takže teraz pravdajkňa súhlasí. Skúsime teraz tú 34, ako som vravel, článok 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Inta 10 je to na spodku tej strany. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 46 za, nikto proti. Každý hlasoval za. To je výnimočná situácia. Myslím, že mám temer v poriadku oči, ale niektorí ľudia menia postoje. Možno to súvisí s tým osvetlením, aké tu máme, pravda, v tejto miestnosti. Taký hlas tiež zaznel. Takže, dovolte mi, pokračujeme. 187. Pani Liotard, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté dve lingvistické záležitosti. 43, pani Lukas. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 188, pani Krupa. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. 188. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 35 za, 21 proti. Prijaté. Tá 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Krupa 189. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalšie vypadáva. 190. Kto je za? Proti? Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Kontrolujeme pozmeňujúci návrh 190. Končím hlasovanie. 25 za, 21 proti. Prijaté. 192. Pána Čiby. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Dva identické tu máme. 198 a 199. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 201. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 202. Pani Lukas, kto je za? Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. 36 za, 13 proti. Jednoznačne prijaté. 203. Korhola Matiu. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 204. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Prosím vás, poprosím pokoj v sále. Je ťažké pracovať v hluku. Ďalšia strana. Pozmeňujúci návrh 47 od pani Krupa, kto je za proti zdržali sa zamietnuté. 48. pani Liotard, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmieci návrh 1, pani Lukas, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej 49, pani Ek, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 50, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 51, ústne pozmeňujúce návrh od zelených, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 52, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 55, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 54, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 56. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. 56 od pani Krupa. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, 21 proti. Prijaté. Ďalej 58. Pani Mila Stlund, kto je za? Proti prijaté. Trojka, pani Lukas, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalšie vypadáva 51, pani Krupa, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Inta 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 61, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 63, kto je za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. 63. pani Liotard. Otváram hlasovanie. Každý odhlasoval. Končím hlasovanie. 32 za. Proti. Nikto sa nezdržal. Prijaté. Inta 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 64. Kto je za? Proti Držali sa prijaté. Ďalší bol stiahnutý. Potom ďalší vypadáva. 66. Pán Olajoš, kto je za? Proti. držali sa. Skontrolujeme elektronicky. 66. Peter Olajoš. Končím hlasovanie. 35 za, 15 proti. Prijaté. 68. Pani Lukas. Kto je za? Proti? Nikto sa nehlási? Skontrolujeme. 68. Pani Lukas. Otváram hlasovanie elektronické. Končím hlasovanie. 36 za, 18 proti, jasne prijaté. Ďalší návrh bol stiahnutý. 70. Pani Liotard, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kontrolujeme 70. Pani Liotard, elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 31 za, 22 proti, prijaté. Ďalej tu máme 3 4 identické, 7, 71, 72 a INTA 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 74. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz sa zase na poslednú stranu. 77. Pani Ek. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 78. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej dva identické, Lukas a Liotan 8 a 79. A pardon, vypadávajú, prepáčte. 80. Korolo Korolomatie, kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Pozmeňujúci návrh 80, pani Korhola. Končím hlasovanie. 19 za, 33 proti, zamietnuté. 81, pani Liotard, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej. Skontrolujeme tu 82. Aha, vypadáva. Dobre, 83. Pani Krupa, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 85. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 86. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 87. Kto je za? Proti zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky pozmeňujúci návrh 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 za, 26 proti. Prešlo to. Blahoželám. 88. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 89. Pozmeňujúci návrh ústny od zelených. Kto je za? Prijaté. 90. Pani Krupa. Kto je za? Proti. Zdržali sa Zamietnuté. A konečný, konečné hlasovanie elektronické o celkovom dokumente. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 54 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám pani Lukas. minutes. Oh, yeah, thank you very much indeed. Thank you. Next item on our agenda. Ďalší bod na programe je pro, bod 12 a to je správa Linda McAvan, návrh eh, na naredenie Európskeho parlamentu rady o dobrovoľnej účasti organizácií v programoch ekomanagementu a auditov spoločenstva. IMAS. Chcem požiadať spravodajkyňu, či môžeme prejsť rovno k hlasovaniu. Áno, ďakujem pekne. Takže pripravte si hlasovací zoznam, posaďte sa a môžeme začať. Počkám pár sekúnd na rozdanie hlasovacích zoznamov. Každý je pripravený, dobre. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 8. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 46 vypadáva, 47 kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 9, to je za, proti, zdržal sa prijatý, 48, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 10, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 49, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 11, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 50, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 51, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 12, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme to elektronicky, Otváram hlasovanie. Preverujeme pozmeňujúci návrh 12. Zatváram hlasovanie. 32 za, 19 proti, bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, kto je proti. Myslím, že 4 ruky boli zdvihnuté. Preveríme to elektronicky. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? 47 za, 2 ja proti, 1 sa zdržal. Jasne prijatý. Ďalšie dva vypadávajú 54 Aňa Weisgerber, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 55 Jens Holm, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 14, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to elektronicky, pozmeňujúci návrh 14. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 24 za, 29 proti, bol zamietnutý. 15, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 57. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 58, hlasovanie po častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá, tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá. 59, Jens Holm, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 60. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 19. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. Pozmeňujúci návrh 19. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 43, 33 za, 20 proti. Bol prijatý. Na ďalšej strane máme pozmenujúci návrh 61. A ten vypadáva a ďalší tiež. Takže pozmenujúci návrh 19, druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 60, tretia časť, kto je za, kto je proti. Preveríme to elektronicky. Pozmeňujúci návrh 63. časť. Zatváram hlasovanie. 20 za, 33 proti. Bol zamietnutý. 19. tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preverme to. 19. tretia časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 33 za, 21 proti, bol prijatý. 62, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 63, prvá časť, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý, 62 druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý, 21 časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý, 20 druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal. Prijatý. Ďalšie dva vypadávajú. 64 pani Sartori, kto je za kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 62, štvrtá časť, kto je za. Preveríme, preveríme Sartori. 64, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Preverujeme 64. Zatváram hlasovanie. Nie, to nie je možné. To nie je moja chyba. Žiadne ruky neboli hore. Dobre, bolo to veľmi jasne prijaté. Pozmeňujúci návrh 23. časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 33 za, 27 proti. Bol prijatý. 62, 5. časť. Kto je za? Nevypadáva? Dobre. Dva totožné. 62, 6. časť a 63, 3. časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 63. Štvrtá časť. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Asi, pravdepodobne. Ďalšie vypadáva. Preverím tú 63, máte pravdu, bol prijatý. 63, štvrtá časť. Preverujem to elektronicky. Zatváram hlasovanie. 39 za, 16 proti, bol prijatý. Ďalšie vypadáva 65. Pani Sartori, kto je za? Kto je proti? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. 65. Zatváram hlasovanie. 28 za, 26 proti. Bol prijatý. 21, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 66 od pani Sartori, kto je za, kto je proti Preverím to elektronicky. 66, eh, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 29 za, 23 proti, bol prijatý. 67, kto je za? Kto je proti? Preveríme to elektronicky. 67, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 41 za, 13 proti. Bol jasne prijatý. 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalší vypadáva. 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 74. Kto je za? Kto je proti? Preveríme to. 74. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 21 e, za, 33 proti. Bol zamietnutý. 75, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 76, e, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 76, e, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 23 Uh, eh, od spravodajkyňu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 77, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to elektronicky. 78. Od, zatváram hlasovanie. 20 za, 33 proti.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 kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 81, kto je za, proti, kto sa zdržal. Prijatý 82, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 83, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 84, kto je za, kto je proti kto sa zdržal? Zamietnutý. 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 2. Totožné 85-86. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnutý. 88, kto je za, kto je proti. Preveríme to elektronicky. 88, pozrieme si navrh eh, pán Zíbe a pán Belge. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. 21 za, 33 eh, proti, bol zamietnutý. 89, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 90. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalšie vypadáva 93, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 94, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 95, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 27, hlasovanie počasia, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 97. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. 97. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 26 za, 26 proti bol zamietnutý. 28. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý? 98. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý? 99. S ústnym pozmeňujúcim návrhom faktická pripomienka? Moja skupina je proti tomu ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Dobre, tak musím dať o tom hlasovať bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Takže kto je za 99? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 100. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnutý. 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 102. Hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa. Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Preveríme druhú časť 102. Zatváram hlasovanie. 27 ku 27, takže bol zamietnutý. Tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to tiež elektronicky. Tretia časť. Zatváram hlasovanie. 27 ku 26. Bol prijatý. 31 vypadáva? Áno. Chce sa len eh, presvedčiť, či tretia časť eh, dáva zmysel. Uh, it has been voted... Nie som si isté, ale mm, takto to bolo odhlasované, mm, môžeme to potom preveriť a e, nemôžem teraz odpovedať, že, či to dáva zmysel, keď sme práve o tom hlasovali. A teraz mi dovolte dať hlasovať o 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Ďalšia vypadáva 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz ideme na prílohy. 33, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 34, e, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 35, e, kto je za? Proti. Zdržal sa prijatá. 104, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 105, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal zamietnutá, 106, kto je za, proti, zdržal sa e, zamietnutá, 107, kto je za, proti, zdržal sa e, zamietnutá, 36, kto je za, proti, zdržal sa prijatá, ďalšia vypadáva a prejdeme na poslednú stranu. 112. Áno. Som pripravený dať o ne hlasovať. Kto je za 112? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 23 za, 31 proti. Bola zamietnutá. 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 114. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 116. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutá. 117, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 38, úvodné ustanovenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. E, pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 40, kto je za, proti, zdržal sa, Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 41, kto je za, proti. Zdržal sa. Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 41 za, 23 proti, bol prijatý. 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Ďalšie vypadáva 44 Jens Holm, kto je za, kto je proti. Hlasujeme za 44. 43.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 kto sa zdržal, prijatý. Návrh správy v zmenenom znení elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie o konečnom znení návrhu správy. Zatváram hlasovanie. 52 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Návrh e, naredenia elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 52 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám eh, pani Linda McCaven, spravodajkyni. Ďakujem pekne. agenda is item 13. Ďalší bod na programe je bod 13 e, z práva Salvatore Tatarela. To je e, ten e, program pre eko etikety spoločenstva Community Eco Label Scheme. Pýtam sa spravodajcu, či môžeme prejsť rovno na hlasovanie. Áno, dobre, ďakujem.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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz mi dovolte prejsť pozmeňujúce návrhy, ktoré vypadávajú. A musíme prejsť na 53 na ďalšej strane. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Nitre 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preberieme to elektronicky. ITRE 13. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 38 za, 11 proti, bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 54 de Blasio, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Preverujeme 54. Zatváram hlasovanie. 35 za, 14 proti, jasne prijatý. Pozmeňujúci návrh 6 vypadáva, pozmeňujúci návrh 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 58 s ústnym pozmeňujúcim návrhom on zelených, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 59 John Boyce v hlasovaní po častiach, v troch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Ďalší vypadáva. 3 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Imko 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalší vypadáva 61 pani Korbej. Kto je za? Kto je proti? Preverme to elektronicky. 61. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 19 za, 29 proti, bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalší vypadáva. ITRE 16, ak sa nemýlim, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 28 za, 27 proti. Bol prijatý. 65, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalší vypadáva. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalšie vypadáva. Takže na vrch 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. na vrch 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Po, ďalší vypadáva. Tiež. To sú kompromisy. Ak sa nemilím, 75 John Bovis. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 76. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. 76. Zatváram hlasovanie. 32 za, 19 proti. Jasne prijatý. Ďalší e, vypadáva 77, kto je za, kto je proti. Preveríme to. 77, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 37 za, 13 proti. Bolo to jasne prijaté. 79. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 17 hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky, druhú časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 19 za, 34 proti. Sarto Sartori Bovis, kto je za? Kto sa zdržal? Preverme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 29 za, 24 proti. Ďalšie dva vypadávajú. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 80. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 81. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Žiadne ruky sa nezvihli na strane socialistov. Nikto. Tak neviem, aké je stanovisko socialistickej skupiny. Preverme to elektronicky. 81. Preverujeme elektronicky. Zatváram hlasovanie. 8 za, 41 proti. Jasne zamietnutý. ITRE 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. IMKO 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 82, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. 82. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 33 za, 17 proti. Bol prijatý. 19. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. 80, nie, ďalší vypadáva. ITRE 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to elektronicky. 26. Zatváram hlasovanie 33 za, 16 proti. Prijatý. Ďalšie 4 vypadávajú 85 deblasiok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalší vypadáva ITRE 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 2 totožné ITRE 28 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Petre 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. ITRE 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. ITRE 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 33. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Preveríme to elektronicky. 33. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 38 za, 13 proti. Bol prijatý. 24 spravodajca. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 87. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. Imko 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to elektronicky. Imko 13. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 26 za, 28 proti. Bol zamietnutý. 88 de sio. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 89 sa tu hasí. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý? 90 e, de Vlasio. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý? 25 e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 91 devolasio kto je za, kto je proti. Preveríme to. 91. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 30 za, 24 proti. Bol prijatý. Ďalší vypadáva 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Ďalšie vypadáva 95 Devlasio, kto je za, kto je proti? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 48 za, 5 proti, nikto sa nezdržal, to je jasne prijatý. 102, pán Levech, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. ITRE 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 103. Gardíny. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 29. Spravodajca. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. ITRE 35. IMKO 15. Totožné. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronické. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie 34 za, 20 proti bol prijatý. 104, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý? A Ďalšie dva vypadávajú a teraz 32 e, lebek. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to 32 elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 38 za, 15 proti, bol jasne prijatý. ITR 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to elektronicky. 33. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 30 za, 24 proti. Bol prijatý. 34, kto je za? Hlasujeme o 34. Áno. To je váš návrh. Áno, dobre. A nie je to návrh mojej skupiny. Dobre, kto je proti? E, kto sa zdržal? Zamietnuté. Imko 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme elektronicky. IMCO 1. 35 za, 20 proti, bol prijatý. Ďalšie vypadáva 36 e, Sartri Bovis. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 25 za, 26 proti. Bol zamietnutý. ITRE 3, kto je za? Kto je proti? Zamietnutý. IMKO 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že tiež bol zamietnutý, ale preverme to elektronicky. IMCO 2. Teraz zatváram hlasovanie. 25 za, 27 proti. Bol zamietnutý. 37, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. 38. Zatvorom hlasovanie 42 za, 11 proti, bol jasne prijatý. Ďalšie vypadáva. ITRE 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 39. Nie, vypadáva. 41. Vikman Doyle. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. ITRE 5 a IMCO 3. Kto je za? Kto je proti? Preverme to elektronicky. I, ITRE 5 a IMCO 3. 30 za, 23 proti. Bol prijatý. A I3 6. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Ďalšie vypadáva. Imko 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. ITRE 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. ITRE 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. ITRE 9, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. ITRE 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. ITRE 11, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. IMKO 5, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. IMKO 6, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 44, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 45 vypadáva. Takže hlasujem o návrhu správy v celku elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 52 za, 1 proti, 2 sa zdržali. A teraz musím hlasovať o e, návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 51 za. Nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Blahoželám pánovi Salvatore Tatarela. Blahoželám. What about John? Eh, faktická, John? Um, Pán predseda, v hlasovacom zozname pre eh, ten bod, eh, ktorý sme teraz prijali, je veľa malých poznámok na tých hlasovacích harkoch v taliančine a moja taliančina nie je dosť datná, ale jedno z nich, 82, píše niečo o kosti a las péze. Myslím, že to znamená, že nádej preto, že dostane veľa kávy. Okay. Yeah, there is, there is proposal for... Áno, je tu návrh, aby sme si dali kávu, takže to zariadíme. Dobre, takže ďalší bod. there is one, one announcement before... Takže je tu jedno oznámenie, než začneme hlasovať že mm, je aj najnovšia verzia a je možné, že niekto z vás ju nemá, takže je tu len malá zmena k pozňujúcim návrhu 72, ktorý predložil Satu Hasi a je to o článku 16.1 e, a prvý odsek a že príslušná časť e, toho písmena 1 ostáva, ale jedna časť e, toho odseku 1a e, bola posunutá nižšie pred pozmeňujúci návrh 73 od Ďula Hedi. Takže ja to teraz ohlasujem na začiatku. Rád by som sa spýtal kolegu Imre Čiviho, ktorý je spravodajca k tomuto bodu, že či môžeme rovno prejsť e, na hlasovanie. Rád by som si oddychol, ale e, to mi nedovolíte. A bude lepšie prejsť rovno k hlasovaniu. Rád by som začal s pozmeňujúcim návrhom 9, to je pán Kramer a Weiss e, Gerber Odmietnutie návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? preverme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 24 za, 27 e, proti. Bol zamietnutý. Kompromis číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý? ITRE 13. Kto je za? Kto je proti? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie.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 42, kto je za? 42. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 44, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalšie 3 vypadávajú. 48, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Ďalší vypadáva? Nie, nie, nie, dávam o ňom hlasovať, prepačte. 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz prejdeme na 55 a 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Ďalšie dva vypadávajú 58, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. ITRE 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 67, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to. 67. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 43 za, 12 proti, bol jasne prijatý. Ďalší vypadáva. 71 Príslušná časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. 72. Príslušná časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatá. Ďalšie vypadáva, ďalšie dva vypadávajú. 18 ITRE, príslušná časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá. A preverme tú sedmičku, príslušnú časť od spravodajcu. Dám o tom hlasovať. Dobre. Dám o tom hlasovať.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 79, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozňujúci návrh 20. Kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za? Kto sa zdržal? Proti? No, kto, sa, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý? A pozmeňujúci návrh 2, ITRE, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý? Pozmeňujúci návrh 24, kto je za? Kto je proti? Kto sa... Preveríme to elektronicky. Pozmeňujúci návrh 24. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. 50 za, 5 proti. To je dosť iná situácia. I to je 3, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 27, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 28, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmi- úvodné ustanovenie 23, 2, totožné pozmeňujúce návrhy 38 a 8 ITRE a 3 ITRE, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý, 10 ITRE, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to elektronicky. ITRE 10. Otváram hlasovanie. The vote is closed. 24 in Zatváram hlasovanie 24 za, 30 proti, bolo to zamietnuté. Itre 11, kto je za? Kto je proti? Preveríme to tiež. ITR 11. Zatváram hlasovanie. 41 za, 14 proti. Bolo to jasne prijaté. Pozňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dávam hlasovať o návrhu správy v zmenenom e, znení. Otváram hlasovanie elektronicky. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. 45 za, 4 proti, traja sa zdržali a návrh e, uzn- legislatívneho uznesenia. Kto je za? Otváram hlasovanie. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. 46 za, 5 proti, 3 sa zdržali. Blahoželám e, Magrovi Imrečivi, spravodajcovi.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 Takže, vážení kolegovia, mm, chápem, že ste už dosť unavení, rovnako ako aj ja, ale dovolte, aby sme sa teraz presunuli k bodu 15. Týka sa to umiestňovania biocidálnych výrobkov na trh. Spravdajkne pani Diaciana Octavia Savru. Poprosil by som, aby sme hlasovali en blok ak dovolíte. Ďakujem. Je tu jedna výnimka akurát. V tom zmysle, že iba pozmeňovací návrh 7 a 4 ostávajú na samostatné hlasovanie. Takže to ostatné hlasujeme on blok. To je za, to je proti. Zdržali sa prijaté. Teraz sedmička. Kto je za? Proti Držali sa, prijaté. A ešte pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? držali sa? Prijaté. Teraz ešte hlasujeme celkovo o návrhu elektronicky. Nech sa páči, začíname hlasovať. Končím hlasovanie. 52 za, nikto proti, nikto sa nestrčal. Takže návrh správy bol prijatý. A teraz návrh legislatívneho predpisu. Hlasujeme. Čakáme, čakáme. Teraz skončím hlasovanie. 51 za, nikto proti. Nik sa nezdržal. Blahoželám. Áno, i sarvu. Takže, keďže bolo rozhodnuté, že o správe mhm. pána Šarhaltra sa bude hlasovať popoludní, tak teraz prejdeme ku správe pána Lečkisa. Ďakujem. Nech sa páči. Dávam no, slovo. Len, ak dovolíte, krátkosti. V podstate ide o to, ako, je tam, ako sú tam tie čísla. Sme za 222, ak náhodou niekto bol uvedený do omily, do omylu, čiže sme za to, aby tam bolo plusko pri 222. Ďakujem. V poriadku? Ďakujem. Čiže to je vlastne informácia hlavne pre skupinu socialistov že ste mali v hlasovacích materiáloch zozname, áno, je tam mínuska, čiže tam chcete plus. Dobre. Poprosím pána spravodajcu, či môžeme pristúpiť rovno k hlasovaniu? Áno, ďakujem. Dovolte, že by sme začali pozmeňovacím návrhom číslo 69. Hlasujeme po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Držali sa? Skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie 27 za, 20 proti, prijaté. Druhá časť hlasujeme. Kto je proti? Zdržali sa. Tiež to skontrolujeme elektronicky. Takže jasne prijaté. 68. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 3 identické. 71, 72, 73. Kto je za? A, pardon. Aha, toto vypadáva. Takže 74. Kartika Leotard. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujem ešte elektronicky 74. Končím hlasovanie. 18 za, 29 proti, zamietnuté. 77. Gertrude Breyer. Ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Ach, pardon. Vidím, nejaká faktická poznámka. A namietka proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Od pani Braň. Áno, tak to dáme... Aha, čiže to je bez toho pozmeňo, ústneho pozmeňovacieho návrhu. Čiže 77. To je za, proti, zamietnuté. 76 Anna Ferreira s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Preveríme si to elektronicky. Je to faktická poznámka, prosím? A ja som si to skontrolovala hovorí pani Majer. V poriadku, hovorí pán predsedajúci. Je tu námietka voči ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Podobne ako v tom treťom prípade? Áno. Hm, keď chcete, dáme to dopredu na známosť. Čiže, ale počas... Dobre, všetky tri budú bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Mhm. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 75. Ďulajdi bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Kto je proti? Preveríme elektronicky 75. -ku. Končím hlasovanie. 22 za, 25 proti. Zamietnuté. 78. Avril Doyle, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, Avril Doyle, 78. Končím hlasovanie. 19 za, 30 proti, zamietnuté. 79, Dula hedy, kto je za? Proti, zdržali sa, Zamietnuté. 81. Pardon, vraciame sa k 79. Ďula Hedi, preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, 24 proti, prijaté. Ďakujem vám. 81. Ann Ferreira. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale preveríme elektronicky. 81, prosím. Končím hlasovanie. 14 za, 33 proti, jednoznačne zamietnuté. 80. Kto je za? Proti. Zdržali sa Žiadne ruky hore. Hm, skontrolujeme 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 9 proti, 3 sa zdržali. Jasne, prijaté. Ďalej tu máme 4 identické. 85, 83, 84, 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Opäť preveríme elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 za, 26 proti. Zamietnuté. Ďalej. 86, 87, 88, 3 identické. Kto je za? Proti? Opäť preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 35 proti 15, jednoznačne prijaté. 89. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 95. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej 3 identické. 90, 91, 92. Kto je za? Proti? Myslím, že to je zamietnuté, ale preveríme elektronicky. Skontrolujem to, nie som si istý. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 26 proti. Hm, mal som pravdu. Zamietnuté. 94. Ďula Hedi. Aha. To je ten istý balík. Mhm, to nebolo predtým oznámené. Pardon. Mhm. Hovorí pán predsedajúci. Takže 93, pardon, 93. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. A, preveriť. Dobre. 93. Hlasujeme elektronicky. Tá situácia sa mení, že? Dobre. Končím hlasovanie. 23 za, 30 proti. Mhm. Takže zamietnuté. 96. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 97. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 98. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 104. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 100, 101, 102, 103. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 99, Ďula Hedi, kto je za? Kto je proti, zdržali sa prijaté. 105, kto je za? Proti, Zdržali sa prijaté. A skontrolujeme 105. Ďula Heti. Elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. 30 za, 22 proti, jasne prijaté. Ďalej to vypadáva, ďalšie zase, čiže 107. Anna Ferreira, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 109. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Potom tu máme nejaké identické. 110, 11, 12, 13. Áno. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalšie vypadáva. Pokračujeme 115. Hiltrud Braje. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. A skontrolujeme si elektronicky 115. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 38 17. Jasne prijaté. 116. Christopher Fielner za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Renata Sommer, 117. Kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, 118. Kto je za? Proti. Preveríme si elektronicky 118. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 26 za, 22 proti, prijaté. Identické 119, 120, 21. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalšie vypadáva. Ďalej. 122 Hiltrud Breyer. Kto je za? Proti. Skontrolujeme si to elektronicky. 122. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 30 proti. Zamietnuté. 131, kto je za? Proti. Prijaté. Ďalšie dva vypadávajú. Ďalší taktiež. Čiže 125 Ferreira. Hlasujeme po častiach Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Časť 2, kto je za? Proti. A to si preveríme elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Časť 2. Končím elektronické hlasovanie. 19 za, 36 proti. Zamietnutá druhá časť. 126. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. 126. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 za, 32 proti, zamietnuté. 127, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 128, pardon, aj 129, tak, 128, 129, identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A elektronicky si to preveríme, 128, 129, otváram hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. 30 za 21 proti, jasne prešlo. Ďalej tu máme 132, 3, 4. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 136, kto je za, proti, preveríme si to elektronicky. 136. Uzatváram hlasovanie. 18 za, 35 proti. Jasne zamietnuté. 137. Imre Čiby, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 138. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej tri identické. 139, 140, 141. Kto je za? storočí. zdržali sa. Preveríme elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 28 proti. Zamietnuté. Ďalej 3 identické pozmeňujúce návrhy 143, 144, 145. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť preveríme elektronickým hlasovaním. Končím hlasovanie. 22 za, 35 proti. Zamietnuté. 142. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 146, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 147, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 148, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 150, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 149, kto je za, proti. Preveríme si to elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie 149. Už otváram hlasovanie. 17 za, 37 proti, zamietnuté. 151. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 152. Christopher Fiernan, ústny pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 153. Kto je za? Proti Preveríme si elektronicky 153. Uzatváram hlasovanie. 37 za, 19 proti. Jednoznačne prijaté. 154. Kto je za? Proti. Opäť preveríme si to elektronicky. 154. Končím hlasovanie. 30 za 26 proti. Prijaté. Ďalej 3 identické. 156, a pardon, 5, 6, 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej to vypadáva. A, pardon. Nič také. Tak, budeme hlasovať. 158. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 159, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 161, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 162, opäť po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 za, 24 proti. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 163. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 160. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 164, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalš, ďalej to vypadáva. 165, kto je za, proti, preveríme elektronickým hlasovaním. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 19 za, 35 proti, zamietnuté. 168, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 169, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 170, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dva identické, 171, 172. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 173. A, chcete ešte preveriť aj to predchádzajúce, to, čo boli identické? A, vraciame sa. Elektronicky preveríme 171 a 172. Končím hlasovanie. 31 za, 25 proti. Mali ste pravdu, je to prijaté. Takže 183 potom vypadáva. Potom máme 174, 175 identické. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 za, 34 proti, zamietnuté. 176, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 177, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej toto vypadáva, vypadáva 180. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Ďalej. Ďalšie dva teda vypadávajú, ak sa nemýlim. Takže pokračujeme 183. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 184. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 185. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 187. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Skontrolujeme 187. Renata Somer. Hlasujeme elektronicky. 187. Končím hlasovanie. 28 za, 27 proti. Mal som pravdu, je to prijaté. 188. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 189. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 190. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 191, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 192, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 193, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 194, kto je za, proti, zdržal sa a Preveríme si elektronicky 194. Hlasujeme. Zatváram hlasovanie. 20 za, 38 proti, zamietnuté. 199, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 195, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Pardon. Skontrolujeme si to. Preveríme elektronicky. 195. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 34 za, 21 proti. Jasne, prijaté. Ďalej. Dva identické. Hlasujeme. Kto je za? A 196, 197, o týchto hlasujeme. Kto je za? Preveríme elektronicky. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 36 za, 21 proti, čiže prijaté. Ďalej, 200. Kto je za? Proti. overíme 200 elektronicky. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. 33 za, 24 proti. Prijaté. Ďalej to vypadáva. 202. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 203. Kto je za? Proti Držali sa zamietnuté. Ďalej tri identické, 204, 5 a 6, kto je za, proti, držali sa prijaté. Ďalšie vypadáva. A potom máme dva identické, to je 211, 212. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, opäť preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Mhm. O socialist- u socialistov je o jedného viac. Prosím, o jedného socialistu viac. Teraz je to v poriadku. 28 za, 28 proti, čiže zamietnuté. Dva nula Renata Samer, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 210, kto je za? Proti, zdržali sa, Preveríme elektronicky 210. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 30 za, 27 proti, schválené. Ďalšie vypadáva a ideme na 208. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Ďalšie dva identické návrhy 214-215. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. A skontrolujeme si to 214-215 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 18 za, 38 proti. Naozaj to bolo zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o troch identických návrhoch. 216, 17, 18. Kto je za? Proti? Musíme si to preveriť. Elektronicky otváram hlasovanie. Čiže sú to 216, 217, 218. O tomto teraz hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 26 za 33 proti, čiže zamietnuté. Takže Teraz prejdeme ku bodu 221, teda kto je za tento návrh, kto je proti. Opäť preveríme elektronicky 221. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 22 za, 36 proti čiže zamietnuté. 219. Kto je za? Proti? Hmm. Kde som videl takú rôznorodosť názorov medzi politickými skupinami. Čiže elektronicky preveríme 219. Kartika Tamara Liotard sú autormi tohto pozmeňovacieho návrhu. Uzatváram hlasovanie 25 za 33 proti, čiže zamietnuté. 220. Ann Ferreira, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky aj tento návrh 220. Hlasujeme. Zatváram hlasovanie. 25 za, 32 proti. Zamietnuté. 222. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Blahoželám, Anne Weisgerber. Ďalej, 223. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 228. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Takže teraz prejdeme na ďalšiu stranu. Máme tu dva, identi- dva identické návrhy. 224, 225. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Ďalšie dva identické, 226 a 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, 229, Christophe Fjellner, ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, mm, preveríme si to elektronicky, otváram hlasovanie. aj bez ústneho. Čiže bola tu bola námietka proti ústnemu pozmeňujúceho návrhu. Čiže budeme hlasovať bez toho, o návrhu bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. Končím hlasovanie. 22, 36 proti, zamietnuté. 230, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 231, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujte návrh 1. Prosím o ticho v sále. Naozaj je veľmi ťažké pracovať pri toľkom hluku. Takže jednotku Pozmeňujúci návrh 1. Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 48 za 10 proti. Jednoznačne prijaté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Štvorka. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Je to pozmeňujúci návrh 8. Uzatváram hlasovanie. 41 za, 18 proti, čiže prijaté. Ďalšie dva vypadávajú, čiže deviatka nasleduje. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej tri identické. 10, 11, 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky tieto tri identické. 10, 11, 12. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 34 proti, čiže zamietnuté. Pozmienujúci návrh 13, Ďula Hadi. Kto je za? Kto je proti? držali sa? Preveríme elektronickým hlasovaním. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 31 za, 32, pardon, 21 za, 32 proti. Zamietnuté. 14. Hlasujeme po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky druhú časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 24 za, 32 proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 15. Dávame hlasovať. Mhm. Dobre, takže 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa Preveríme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 za, 33 proti, zamietnuté. Pozmienujúci návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeniu... A ďalšie vypadáva. 18. Ďula Hedi. Kto je za? proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 za, 31 proti, zamietnuté. 19. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 20. Kto je za? Proti. Zdržali sa Zamietnuté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky 23. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 37 za, 23 proti, čiže prijaté. 24. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Opäť preveríme elektronicky 24. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 37 za, 20 proti. Prijaté. 25. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Opäť preveríme elektronicky. 26. Hlasujeme. Ursula Skrupa je autorkou. Končím hlasovanie. 21 za, 34 proti, čiže je to zamietnuté. 27 Renata Zoma, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 28 Uršula Krupa, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Dvadsaťdeviatka, kto je za, proti, zdržali sa Preveríme elektronicky 29. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. 32 za 25 proti, čiže prijaté. 30. Renata Zoma. Kto je za? Proti? Prijaté. Dobre, preveríme si to teda elektronicky. 30. Kto je za? Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 36 za, 21 proti, čiže prijaté. 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 31, 21 za, 30 proti, čiže zamietnuté. 32, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33, kto je za, Zdr- proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej tu máme tridentické. A, až 4 sú. 35, 6, 7, 8, 35, 6, 7, 8. Tak, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Opäť preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Sú to 4 identické pozmeňovacie návrhy 35, 6, 7, 8. Teraz končím hlasovanie. 26 za, 30 proti. Zamietnuté. Zamietnuté. Pardon, pardon. Ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Takže to bolo zamietnuté. Teraz sme na 39. Kto je za? Proti? Opäť preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie ku 39. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 27 proti, čiže Zamietnuté. 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Dva identické. 40-41. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 42. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Opäť preveríme. Elektronicky 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 34 za, 21 proti, čiže prijaté. 43, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 44, kto je za? Proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky 44. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh pani Ferreira. Teraz končím hlasovanie. 27 za, 29 proti. Zamietnuté. 45. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Tá istá situácia. Opäť preveríme 45 elektronicky. Otváram hlasovanie. 45. Teraz Končím hlasovanie. 26 za, 30 proti, čiže tiež zamietnuté. Pozmienujúci návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 47 a 48 spoločne. Kto je za? A ešte aj 4. Alebo až 3. A aj tá 49 k tomu patrí na ďalšej strane. Čiže 47, 48, 49. Áno. Čiže kto je za, kto je proti. Myslím, že to prešlo, ale ešte si to preveríme elektronicky. Čiže preverujeme. Otvárame hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 35 za, 21 proti. Prijaté. Ďalej to vypadáva, čiže 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalší vypadáva. Ďalej ideme. 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme 54. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 30 proti, zamietnuté. 53. Hiltrud Braje. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Podobná situácia. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 31 proti, čiže je to zamietnuté. Potom tu máme 4 identické. 55, 6, 7, 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 59. Kto je za? Proti? zdržali sa. Opäť preveríme si to elektronicky. Mám síce pocit, že to prešlo, ale preverujeme 59. Hlasujme. Končím hlasovanie. 35 za, 20 proti, čiže prijaté. Ďalej tu máme 4 identické. 60, 61, 62, 63. Kto je za? kto je proti. Opäť preveríme elektronicky. Hlasujme. A ešte nie? Teraz. Uzatváram hlasovanie. 26 za, 30 proti, zamietnuté. Ďalej dva identické, 65-66. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že to prešlo, ale preveríme elektronicky. Hlasujme. Uzatváram hlasovanie. 41 za, 14 proti, jednoznačne to je prijaté. Ďalšie vypadáva. A ten úplne posledný návrh je 67. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Prijaté. Takže záverečné hlasovanie o návrhu správy hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 29 proti. Čiže návrh správy bol zamietnutý. Okay. Takže, ak dovolíte, vážení kolegovia, Vážení kolegovia, takže teraz sme mali program teda 17a, je to komitológia o žiarovkách a je to vlastne návrh, ktorý bol rozdaný pred tým návrhom. Vlastne ide o jednoduché hlasovanie a ešte kolega by. Nemohli by sme hlasovať najprv o tomto tu? Je tam len poď pozmeňovacích návrhov k tomu. Aha. Nemám dôvod, prečo by som mal meniť program zasadnutia. Máme tu jedno, jedno hlasovanie o návrhu pána Gramera. Kramera. No, ako bolo oznámené včera, naša skupina chce uplatniť roll call. Čiže neviem, či majú zelený tých 17 členov na podporu výboru. V podstate sa prosím, aby som vás mohol spočítať. Dobre, ten počet je 17, aj viac, takže v poriadku. Myslím, že návrh je jasný, nie je potrebné opäť ho tu prečítať. Čiže teraz mám pred sebou aj ja ten materiál. Takže Čiže hlasujeme spoločným hlasovaním o doplňujúcom návrhu. Je to návrh uznesenia. Vidím teraz, že za socialistov o jedného viac. Teraz je to v poriadku. Každý hlasoval. Končím hlasovanie. 14 za, 44 proti. Takže jednoznačne je to zamietnuté. Veľmi pekne vám ďakujem. Teraz mi dovolte, aby som sa presunul na bod číslo 19 nášho programu rokovania. A rád by som poprosil Bohuslava Soneka, či nám dovolí, aby sme išli rovno hlasovať. Možno? Dobre. Takže poprosím, pripravte si hlasovacie zoznamy a začnem Začneme teda hlasovanie. Pozmeňujúci návrh Karla Šlitera, je to pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. E, úvodné ustanovenie 5. Je to pozmeňujúci návrh 2. Prijaté. Hlasujeme celkovo o tomto návrhu Hlasoval každý, prosím? Odhlasoval každý, takže uzatváram hlasovanie. 43 za, nikto proti, nik sa nezdržal. Blahoželám Boguslavovi Sonikovi. Takže, vážení kolegovia, prosím vás, ešte dve sekundy vydržte. Ďakujem vám veľmi pekne, bolo to náročné predpoludnie a vlastne sme sa dostali k poslednému bodu programu rokovania. Ale dovolte mi ešte poznamenať, že ostáva nám ešte jedno hlasovanie na popoludní. Myslím, že sme preskočili 16, ak sa nemýlim. Takže k tomu sa ešte vrátime. Rád by som vás pozval aj na popoludňajšie zasadnutie. Začneme o 15.00 a prajem vám